vyjadrovali názory z iných výborov, ale aj s dánskym predsedníctvom a s komisiou, za čo by som sa chcela všetkým poďakovať.